Bonjour à tous. Želám všetkým dobrý deň. Je commencerai par quelques annonces. Niekoľko oznámení na úvod. Poprosím vás, aby ste si potichu sadli na miesta. Od socialistov a demokratov som dostala žiadosti o menovania do výborov a parlamentných delegácií. Zoznam týchto menovaní bude v zápisnici tohto plenárneho zasadnutia. Ak nikto nepredloží do konca prijatia uh, zápisnice žiadnu e, pripomienku, tak ich budeme považovať za schválené. Výbor INKO a EKON zaslali tri úpravy k textu Európskeho parlamentu. E, dve tieto zmeny sú spolu s vyhlásením. Máte ich na websajte e, parlamentného zhromaždenia online a budú uverejnené v zápisnici tohto plenárneho zasadnutia v zmysle článku 216 odsek 4 nariadenia. Tieto úpravy a vyhlásenia sa budú považovať za schválené, ak do 24 hodín jedna politická skupina alebo 40 e, europoslancov nebude žiadať o tom, aby sa o nich hlasovalo v zmysle e, článku 96. Vás informujem, že správa pána Lambsdorfa na základe e, nariadenia EP k 68. zasadnutiu valného zhromaždenia OSN nebude mať písomné vyjadrenia a táto správa sa bude považovať za schválenú. A ideme teraz hlasovať. A začneme jednoduch, s jednodušeným postupom. Článok 138 správa pani Doc. Dlhodobý plán pre populácie tresky a, tresky a na nezameraný rybolov. Menovite, kto je za? Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Tak ešte je otvorené hlasovanie. A je to prijaté. Hlasovanie v rovnakom postupe správa Wikström. Žiadosť o zbavenie imunity poslanca Jaceka Olgierda Kurského. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Správa v rovnakom postupe pána Stojanova žiadosť o zbavenie imunity poslankyne Malgožaty Hanzlikovej. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz správa pani Lichtenberger, žiadosť o zbavenie imunity poslanca Alexandra Alvara. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Správa Garcesa Ramona, nový program európskej spotrebiteľskej politiky. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána Zvievku. Zlepšenie prístupu k spravedlivosti, právna pomoc pri cezhraničných občianských a obchodných sporoch. Jednotné hlasovanie, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odporúčanie do druhého čítania presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Nie je tu žiadny pozmeňovací návrh, takže môžeme tento dokument považovať za schválený. A teraz v druhom čítaní potraviny určené pre dojčatá, malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely. Pozmeňovací návrh číslo 6 bol stiahnutý v sprave pani Rís. Číslo 1, e, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh číslo 3, kto otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté číslo 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Číslo 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. A číslo 2, pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Stanovisko eh, rady je schválené. Gratulujeme pani Rís. A teraz správa pani Moren Šachtie. Zdravotné a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia pracovníkov rizikám vyplývajúcim z fyzikálnych činidiel. Pozmeňovací návrh 38, kto je za? Proti? držali sa? Prijaté. Za celý návrh, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté legislatívne uznesenie. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz budeme hlasovať o správe pani Doc, dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov. Je to návrh nariadenia. Začneme blokom pozmeňovacích návrhov. 19 e, návrhov výboru PEŠ, kto je za, proti. Nie je to veľmi jasné, takže si to veríme elektronicky. Otváram hlasovanie o tých 19 pozmeňovacích návrhov výboru PEŠ. Overujeme. Overujeme to. Je to širokou väčšinou prijaté. Pozmeňovací návrh číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Číslo 17. Dobre, overíme sedmičku. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Je to prijaté. Číslo 17. Dobre, dvíhajte ruky, kto je za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. A teraz Dobre, overíme aj číslo 17. Pozmeňovací návrh číslo 17. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. A teraz o celom texte v pozmenenom, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Legislatívny návrh hlasovanie elektronicky, otváram hlasovanie. Od Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Správa pána Jakolína. Organizovaná trestná činnosť, korupcia, pranie špinavých peňazí. Odsek 3 pôvodného textu. Hlasovanie v troch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? zdržali, prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Číslo 9, kto je za, Chcete si overiť sedmičku? Dobre. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu číslo 7. Uzatváram hlasovanie, je to prijaté. Číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. No ale nie je to veľmi jasné. Takže menovite k číslu 8 otváram hlasovanie. Kontrolujeme. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 21, pozmeňovací návrh 4, kto je za? Bolo to jasné. Kto je za štvorku? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pôvodný text v troch časiach. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté. A menovite druhá časť odseku 33. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, tiež menovite. Kto je za? Otváram hlasovanie, opravuje sa rečnička. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pôvodný text odsek 43 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 53 číslo 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 55, pôvodný text, dve časti, prvá časť, to je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 pôvodného textu, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Číslo 5, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 62 menovite. To je odsek 62, kto je za... Otváram hlasovanie, tak? Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté.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 zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 80 v dvoch častiach. Prvá časť menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 81 v dvoch častiach. Prvá časť to je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa prijaté. Odsek 93, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Ocek 96, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. Dobre, overíme. Otváram hlasovanie Overujeme druhú časť 96. D'accord, 96. Voilà, et donc c'est adopté. Zamietnuté. 98 v troch častiach. Prvá časť to je za. Contre. Abstention adoptée. Deuxième... Je to prijaté. Druhá časť to je za. Proti zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 98 prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. 101 menovite. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 106. Ešte pozmeňovací návrh 6. Kto je za? Proti? No, nie je to veľmi jasné, tak overíme si šesku. Otváram hlasovanie. Hlas, hlasovanie je uzavreté a zamietnuté. Odsek 106. Menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 107. Kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Odsek 108, dve časti, prvá časť to je za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 112, menovite otváram hlasovanie. Le vote clos. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 124 za proti, zdržali sa, zamietnuté. 126 dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 127. Dobre, overujme druhú časť odseku 126. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 127 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram. Prijaté. 128 menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Po odseku 128 pozmeňovací návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Odsek 129, menovite otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Prijaté. Odsek 130, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté 133 za, contre, zdržali sa, prijaté 135 za, proti, zdržali sa, prijaté 139 menovite, otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Zamietnuté. 140, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 141 menovite, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. 144 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Číslo 3 revidované. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Chcete overiť trojku revidovanú? Dobre. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie P, menovite. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Úvadné ustanovenie BH v dvoch častiach. Prvá časť menovite otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie BK, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, nie je to jasné, overíme elektronicky. Druhá časť eh, BK. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. BL. Prvá časť, kto je za? proti, zdržali sa prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. BP menovite, otváram hlasovanie. Le vote est clos. Prijaté. Celý návrh uznesenia, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pán Jakolino, pán spravodajca si požiadal o slovo, nech sa páči. Pán Jakolino. Monsieur Jacolino, vous avez la parole. Pán Jakolino, máte slovo. Ah, ça ne marche pas. Régie. Régie, poussez sur le bouton. Si ça ne marche pas, prenez celui de votre voisin. Použite vedľajší mikrofón, ak nefunguje ten váš, pán Jakolino. Ah, oh, no, konečne. Chcel som poďakovať všetkým, ktorí umožnili eh, v podvýbore pre organizovaný zločin túto správu. Je to veľká podpora všetkých politických strán kde sú e, objasnené určité usmernenia, ktoré budú musieť členské štáty v budúcich týždňoch a mesiacoch aplikovať. Európsky prokurátor v oktobri vyjde finálna správa a Spojené európske štáty konečne e, budú môcť ísť touto cestou. Ja ďakujem všetkým, ktorí umožnili tento výsledok. Ďakujem, pán Jakolino. A teraz prerušujem e, naše plenárne zasadnutie do 12.30.